zápisnici k tomuto zasadnutí. Ide o práv, tri právne akty. Ide o práva článku e, 316, e, kde, chceme, e, do, kde máme tiež v zápisnici dodané korigendum korrigendum k pozícii Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 5. júla 2011 pokiaľ ide o prijatie uznesenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa vytvára Európska agentúra pre e, operačný, e, e, operačnú správu, prevádzkovú správu veľkorozsahových výpočtových systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Veľmi zložitý názov. V súlade s článkom 216 odsek 4 toto korrigendum platí ako prijaté, ak e, do 48 hodín po ohlásení e, tohoto aktu nedodá niekto, e, respektíve konkrétne 40 členov parlamentu námietku. Text korrigendas môžete nájsť na web stránke Európskeho parlamentu.